a predovšetkým teda z jednej z tých najtmavejších kapitol svojich dejín. Ako to je počiarknuté aj v uznesení parlamentu zo septembra minulého roku, autoritárske a totalitárne, totalitné režimy, ktoré e, vznikli e, v Európe v minulom storočí, zostávajú tmavou kapitolou v rámci dejín nášho kontinentu. Druhá svetová vojna viedla k bezprecedentnej miere ľudského utrpenia tak pre e, vojska, ako aj pre civilné obyvateľstvo Desiatky miliónov obetí bolo deportovaných, e, mučených, zabitých pod totalitnými režimami v Európe. Spomienky na vojnu, ktorá drancovala Európu a tých ľudí, tak tie, nám, tie mali by zostať našej pamäti a mali by sme si pripomínať tieto, tieto hrôzy. Preto musíme nájsť spôsob, ako posilniť naše spoločné hodnoty a zásady, na ktorých spočíva EÚ. Dodržiavanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv. Našťastie veľká väčšina mladej generácie v Európe nezažila utrpenie pod nejakým totalitným režimom. Avšak teraz vzniká riziko, že tieto spoločné hodnoty a zásady berieme ako samozrejmosť Európske tragické dejiny by mali naďalej slúžiť ako morálna a politická inšpirácia, ako čeliť výzvam dnešného sveta. Spoločné hodnoty, ktoré umožnili najdlhšie mierové obdobie v Európe, musia naďalej zostať základným stavným kameňom našej demokratickej spoločnosti a je nutné ich chrániť a neustále sa o ne starať. Skúsenosť z dvoch svetových vojen nás naučila, že sa nemáme sústrediť na rozdiely, ale vytvoriť spoločný priestor, v ktorom žiť, študovať a pracovať. Veľká väčšina európskych spoločností sa počas viacerých generácií e, zoznamovala s hodnotami inkluzivity a tolerantnosti. Učila sa z nich napriek, týmto pozitív, napriek tomuto pozitívnemu vývoju. Európa bohužiaľ zažila vojnu, konflikt a ničenie v 90. rokoch minulého storočia. A tu hovorím aj o mojich, mojej teda domovine, domácej krajine kde máme ešte veľmi čerstvo v pamäti e, tie, túto skúsenosť. A to je každopádne dodatočný dôkaz, prečo by sme mali všetci hlboko si vážiť mier a bezpečnosť, ktorú priniesol projekt EU pre náš kontinent. A prečo by sme mali pokračovať v podpore týchto výdobytkov aj mimo hraníc EU. Dnes naše spoločnosti čelia rôznym typom víziev. Xenofóbia, nacionalizmus, populizmus, dezinformácie, alebo násilná radikalizácia, len aby som uviedla pár. Tieto veľmi komplikované záležitosti nie je možné riešiť e, jednoduchými, zjednodušenými riešeniami ad hoc. EU e musí byť, sa musí mať na pozore a musí byť pripravená bojovať proti propagande, ktorá slúbuje takéto riešenia. Nielen, že nemôžeme dovoliť naplnenie takýchto prísľubov, Eh, oni aj diskreditujú naše demokratické inštitúcie a úrady. Snažia sa rozdeliť naše spoločnosti na nás a na nich, na ostatných, eh, na priateľov a nepriateľov. Toto podkopáva demokratickú a otvorenú politickú diskusiu. Radikalizácia a násilný extrémizmus eh, získavajú stále väčší priestor. Musíme posilniť úsilie v snahe prevencie netolerantnosti, rasizmu a xenofóbii Pani predsedajúca, pani poslanci, pani poslankyne, chcem dôrazniť, že členské štáty musia si pamätať na dejiny, aby sa poučili teda z tej histórie a aby neopakovali chyby, za ktoré mohli byť niekedy zodpovední. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Rade za príspevok. A teraz v mene komisie pani komisárka Jourova, pani predsednička, vážení poslanci. Ďakujem za túto rozpravu naše spoločné dejiny a ako si ich pripomíname, ako sa o ne delíme, to je zásadne dôležité pre súčasnosť a budúcnosť Európy. Ako hovorí tá známa citácia, každý má nárok na vlastný názor, ale nie na vlastné skutočnosti alebo fakty. Úloha komisie spočíva v tom hovoriť o skutočnosti o faktoch. Európska komisia neodmieta akékoľvek falošné tvrdenia, ktoré sa snažia deformovať dejin históriu druhej svetovej vojny alebo vykresliť obete ako Polsko, ako páchateľov. Komisia nebude tolerovať takéto útoky na Polsko a e, plne, je, je v plnej miere solidárna s Polskom a s polským ľudom. EÚ bola, teda vznikla z toho popola druhej svetovej vojny a z holokaustu a v kontexte studenej vojny sa tieto spomienky stali základom európskeho projektu a našou zodpovednosťou aj do budúcnosti. Tieto historické údaje, fakty nie sú predmetom, nie sú na diskusiu. Pakt medzi Hitlerom a Stalinom, ktorý bol podpísaný na úrovni ministrov zahraničných e, vecí Ribbentropom a Molotovom 23. augusta 1939, vydlažil cestu druhej svetovej vojne Aliancia medzi nacistickým Nemeckom a Sovietským zväzom umožnila útok na Polsko zo strany nacistického Nemecka 1. septembra 1939 a následne sovietských e, vojsk 17. septembra. Tieto udalosti znamenali začiatok druhej svetovej vojny a to sú skutočnosti, to je, to je fakt. Takisto musíme pripomenúť okupáciu krajín Pobaltia a Besarábie to sú veci, ktoré sa len ťažko predstavujú bez existencie zmluvy, na základe ktorej bol rozdelený kontinent na zóny vplyvu týchto zlých diabolských režimov. Musíme hovoriť o týchto hrôzach, ktoré spáchali oba režimy, bez toho, aby sme nejakým spôsobom dávali na váhy, hlavne keď si vezmeme tú nepredstaviteľnú tragédiu organizovanej genocídy zo strany nacistického Nemecka, a teda holokaust, ktorý stále milióny Židov, životy a iné ohavnosti, ktoré e, spôsobili umrtia miliónov, miliónov Poliakov, Rómov a iných e, národností, etnik. Áno, história je komplikovaná. Nesmieme zabúdať na úlohu, ktorú zohrávali sovietskí vojaci v tých e, kľúčových častiach vojny, kedy sa zostali na Hitlera stali nepriatelia je fakt, že sovietskí vojaci boli tí prví, ktorí vytlačili nemeckých vojakov z priestoru Strednej a Východnej Európy po obrovských obetiach na strane Sovietov. Je fakt, že zohrali kľúčovú úlohu pri oslobodení e, nacistických koncentračných táborov v, okupa- v okupovanom Polsku, osvienčím Brezinka. A my sme si 27. januára, 27. No, januára si pripomenieme 70. výročie tejto udalosti. Dokonca aj po vojne mnoho ľudí zo strednej a východnej Európy celé 10 ročia trpeli pod totalitným jarmom totalitných režimov. Režimov, ktoré často boli inštalované, zavedené bez podpory a proti vôle miestneho obyvateľstva. Európska únia určila 23. august ako oficiálny deň spomienky na milióny obetí totalitných režimov. Komisia sa zaviazala prispievať v súlade so svojimi zodpovednosťami k podpore spomienky na zločiny, ktoré páchali totalitné režimy v Európe. A komisia nabáda členské štáty, aby preskúmali možnosť pridať sa k tomuto celoeurópskemu dňu vo svetle vlastných dejín. Je našou povinnosťou pamätať si na mená miliónov prenasledovaných a držať ich pamiatku živú. A zároveň veľmi pozorne sledovať e, dôvody, príčiny a správanie totalitných režimov. Hlavne z toho dôvodu, že dnes, 81 rokov po otvorení tejto tmavej kapitoly európskych dejín, naše spoločné hodnoty ľudskej dôstojnosti, základných práv, právneho štátu a demokracie sú opäť spochybňované extrémistami, nacionalistami a rozdeľujúcou retorikou a krokmi. Musíme uznať takéto skutočnosti, musíme si priznať takéto skutočnosti, aby sme si uvedomili, aká bola tá minulosť a aby sme vybudovali lepšiu budúcnosť. Sen o Európskej únii sa zrodil hneď po vojne s jasným cieľom dať, oveľa, dať nové, silnejšie základy pre dlhotrvajúci mier v Európe. Preto je dôležité, aby Európa bola v týchto veciach úplne jednoznačná týchto záležitostiach. Prekrúcanie, deformovanie historických skutočností predstavuje hrozbu pre naše demokratické spoločnosti a je treba s tým bojovať e, kdekoľvek sa dá. Organizované, cieľené šírenie deformovaných informácií, dezinformácií to je niečo, čomu treba sa postaviť a treba to odmietnúť. A ja sama budem v rámci mojej misie pracovať na tom, aby som posilnila európsku demokraciu, aby som nám umožnila život v slobode a aby sme neboli vystavení týmto hrozbám. Cene poslanci, dámy a páni, teším sa na rozpravu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka Jourová za váš príspevok. A teraz politické skupiny. Najprv Sandra Kalniete za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, budem hovoriť po lotyšsky, keby ste si prosím dali slúchadla. Pani predsedajúca, Európa bude oslavovať 75. výročie konca, od konca druhej svetovej vojny. Bolo to víťazstvo spojencov z USA, Británie, ZSSR. Kreml by veľmi si chcel uchvátiť toto celé víťazstvo ako svoje. Ale je tu problém. Pravda je v tom, že v roku 1939 komunistický sovietský zväz uzavrel dohodu s nacistickým Nemeckom o rozbití Európy. To umožnilo Hitlerovi zautočiť na Polsko, západnú Európu a nechal Britániu osamotenú v boji proti agresorovi. Vlastne od septembra roku 1939 do júna 1941 Stalin bol Hitlerovým spojencom. To znamená, že Sovietský zväz je spolu zodpovedný za vyvolanie rozputanie druhej svetovej vojny a nič nemôže tento fakt e, odstrániť ani Putinovo úsilie skreslovať historické fakty. Samozrejme, heroizmus ruských oby, Rusov, veľké obete e, ľudí v druhej svetovej vojne, to nemožno vymazať. Na to musíme vždy pamätať. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za SAD, pán Jens Kajer. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Chcem reagovať na to, čo ste povedali, pano, pani Jurova. Nikto nemá práva na vlastné fakty. Dnes sme už toho veľa počuli a táto veta je niečo, čo by som dvakrát počiarkol. Chcem ešte raz pripomenúť, prečo tu sedíme zárodok Európskej únie, začiatok spolupráce európskych národov bola zmluva po druhej svetovej vojne o e, oceli a uhlí. A to nebolo vlastne nič, než vytvorenie voľnej zóny obchodu pre uhlie a ocel, ale zmluvné strany boli presvedčené, že musíme spolupracovať a obchodovať navzájom, spolupracovať, pretože vytváranie spoločných inštitúcií buduje mier. Vidíme ten úspech toho, že tu dnes nehovoríme len o uhli a oceli, ale o mnohých ďalších veciach. Keď chceme ale zabrániť tomu, že by sme si niekto privlastnil fakta alebo prezentoval svoje fakta, to musíme potom chrániť. Chrániť napríklad slobodu tlače novinárov, ktorým e, vyhražajú, keď e, uvádzajú fakta, alebo keď dochádza k ohrozeniu verejnoprávneho rozhlasu či televízii, vtedy sa vždy musíme ozvať a brániť slobodu a pravdu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán e, Gajer. A teraz za Renew Charles Görens. Vyrovnať sa s minulosťou nie je jednoduché. Mm. Je to aj ťažké a každopádne je to ale nevyhnutné. Jean Kahn, ktorý založil Európske monitorovacie stredisko pre rasizmus a xenofóbiu, by na tom o tom mohlo hovoriť, žiaľ opustil nás medzičasom. On mal urobiť inventár všetkého toho, čo je v dejepisoch. Ehm, bolo to skôr na konci roku, rokov 90. a ehm, bolo to hlavne citát v rakúskom dejepise a síce, že Rakúsko bolo akože prvou obeťou Tretej ríše ehm, to sa môže stať, keď sa nevysporiadame s minulosťou a keď e, nemáme odvahu púšťať sa do otázok, ktoré súvisia s minulosťou. Sú tu mnohé zdroje, ktoré vedú k dezinformácii a obhajujú historické e, reality pri ignorovaní e, dôkazov historických alebo sa nechcú o ne opierať a ich uvádzať. A horš- druhý príklad je ešte horší ako ten prvý. E, niekedy hlúposť môže byť e, zmierňujúcim faktorom, ale zlá vôľa e, to naozaj nemôže prejsť. Takže čo môžeme robiť z oči voči negacionistom? Čo môžeme povedať tým, ktorých sa snažia zabiť pamäť, ako ich označuje Pierre Vidal Akel? Jedna vec, ktorá nebude možno, že mať okamžitý účinok, je možná Napríklad tí, ktorí prežili koncentračné tábory, pomaly vymierajú, takže ehm, nebude stačiť iba hovoriť o e, minulosti, ale e, vôbec o dejinách. Uvediem príklad, z ktorého sa musíme inšpirovať. Nemecká spolková republika e, v spolkových krajinách mala odvahu vysporiadať sa s dejinami a to odvážne bez toho, aby čokoľvek zahmlievali konkrétne v dejepisoch, ale aj vo verejnoprávnych eh, médiách a v nových spoltových krajinách to ale tak nebolo. Keď sa pozriete na výsledky eh, vo voľbách strany AFD, myslím, že investícia práve do tejto oblasti určite nie je márna. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Gorenc. A teraz za zelených, ale Reinhard Pötikofer. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Komisárka Jourová, chcem sa vám poďakovať za to, že je Polsko naspäť v tom, tejto verejnej diskusii. Nedávno vidíme rastúci počet historických debat a nie je jednoduché riešiť tieto témy. Nie je to našou úlohou ani našou zodpovednosťou e, skúmať niekoho historické záznamy a hodnotiť ich. Historická pravda nie je k dispozícii ani mocných alebo parlamentnej väčšine. My ale musíme obhajovať fakta podľa našich najlepších znalostí a to platí aj pre sovietskú agresiu, sovietskú zvrchovanosť, ako aj k úlohe zmierovania napätia. Ale keď sa z obete stane páchateľ trestného činu, sa musíme postaviť a ozvať. A ak je niekto vojnovým vlkom, treba ho pomenovať. Myslím si, že takéto konverza- rozhovory sú len veľmi zriedkavo o minulosti. Posunutie historickej viny môže byť aj prvým krokom smerom k určeniu cieľa pre niečo viac ako len ústná agresia a preto musí byť Európa ostražitá. Ďakujem, pán Butikofer. A teraz za identitu a demokraciu Alessandro Panca. Ďakujem pani predsedajúca. Je tu veľké politické skreslovanie, ktoré vidíme v Európe pri druhej svetovej vojne. Pozrime si rezistenciu, odpor v Taliansku, ale chcem tu, chcem tu povedať, že si veci totiž musíme vyjasniť v Taliansku nebola len jedna skupina partizáni, ktorí bojovali proti fašistickému režimu. Boli rôzne skupiny, socialisti, katolíci, konzervatívci, republikáni a napriek tomu v Taliansku máme skreslený narratív o tom, pretože sa zdá, že len jedna skupina bojovala proti fašizmu a ľudia dostali verejné peniaze na to, aby vysvetľovali históriu a títo neváhajú z, pridať sa k lavici v tejto otázke. V roku 43 a 45 v Taliansku boli e, akcie organizované oboma stranami politického spektra voči tomu, čo páchali fašisti Alebo zoberme si napríklad tých, tie ženy, ktoré boli znásilnené a zavraždené bez toho, aby boli pachatelia odsúdení. A hovorilo sa o tých ženách ako o priateľkách fašizmov. A zoberme si teraz Jobila Čau, čo sa tiež schováva. A Bela Čau nebola hymna partizánov, to musíme tiež povedať a ešte na adresu italianských novinárov, niektorí vedia, všetci to počuli, ale nikto nemal odvahu o tom hovoriť e, na adresu tohto zosnulého, pretože by bol považovaný za fašistu. Ďakujem za túto otvorenosť, pán Panca. A chcem vám pripomenúť, že vaše príspevky sú časovo obmedzené a v takejto debate zvyčajne nedávame modré karty alebo e, priestor na spontánne vystúpenia. To je nie tá otázka témy, ale ide o to, že je to aktuálna debata. A teraz za EKR pani Fotiga. Ďakujem kolegovia. Ja z celého srdca vám ďakujem za to, že ste prijali v septembri uznesenie o spoločnom pripomínaní si pamäti, ktoré je veľmi vyvážené a faktické. Od samého začiatka obe strany Hitler-Stalinovho paktu používali e, lži, podvody, ohováračské kampane na to, aby diskreditovali svojich oponentov a obete. Potom, ako holokaust pokračoval, Hitler obviňoval Židov z toho, že rozputávajú svetovú vojnu. Mesiace po spáchaní vojnového zločinu na vyše ako 20 tisíc e, členoch e, e, polskej vojenskej elity v Katinskom lese Stalin povedal a pre, o, na adresu e, generálov, polských genektárov, že ušli a, e, do Manžurska po druhej svetovej vojne v podstupimi e, ďalší vojnový zločinec voči Poliakom a Litovcom e, sa riešil ďalší vojnový zločin, augustové zoskupenie a tam došlo k obvineniu Polska a ďalších krajín a prezident Putin využil tú istú metódu a presne tie isté mýty, ako obaja účastníci Hitlerovo, Hitler, Hitler-Stalinskej dohody. Okrem toho, sa zapája do glorifikovania Stalina a jeho činnosti a využíva to v súčasnej politike. Musíme upozorňovať na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Fotiga. A teraz za zjednotenú lavicu a zelenú lavicu Katarína Konečná. Ďakujem pani predstadajúca, milé kolegyne, kolegovia. Druhá svetová vojna bola najväčším zlyhaním ľudstva. Krach New Yorkskej burzy znamenal nie problémy bank a továrnikov, ale uviedol do biedy desiatky miliónov ľudí, ktorí sa chytali každej slamky ako topiaci sa slamky, ktorá by im dala nádej na lepší život. V Európe to bol žiaľ fašizmus a nacizmus Zatiaľ, čo fašisti v Taliansku a v Španielsku a v Taliansku a nacisti v Berlíne volali na slavu svojim krvilačným diktátorom, Československo bolo v Mnichove zradené vlastnými spojencami. Európa zlyhala prehliadala porušovanie dohôd, nepomohla antifašistom v španielskom a predala nacistom Československo. Trestom za tieto zlyhania boli napríklad Osviečím, Dachau, Terezín, Lidice milióny mŕtvych a zničený kontinent. Poslednú dobu je veľmi modné zamieňať si príčinu s následkom. Nevezme sa na tejto modnej vlne a neprepisujme podľa toho históriu. Vážme si tých, ktorí padli, aby sme my tu dnes mohli žiť. Zločinec musí zostať zločincom a osloboditeľ osloboditeľom. Ďakujem pekne, pani Konečná. Teraz na minútu a pol za nezaradených pán Nikolau Alavanos. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας. Ďakujem. Ja rozumiem toho, čo sa tu hovorí. Sú tu proti komunistické rozhodnutia Európskeho parlamentu, ale sú tu aj snahy deformovať dejiny, klamať prirovnávanie s nacizmom a stalinizmom, ale napriek tomu sa nepodarilo prepísať dejiny a preto už e, niekoľko mesiacov sa snažíte e, zachovať tento antikomunistický aparát e, vo funkčnom stave, do nekonečna sa diskutuje antikomunisticky počas každej plenárnej schôdze. Ehm, a je jasný výsledok takejto politiky fašistické skupiny, ako napríklad e, Zlatý úsvit, e, zákaz komunistických strán v niektorých členských krajinách, napríklad v Polsku, na Pobalti. Obmedzuje sa činnosť takýchto komunistických strán, nemôžu sa zúčastňovať na voľbách. Ale toto nič e, nezmení, aj keď vymenujete deň na boj proti fašizmu v celej Európe. Nepodarí sa vám to tento rok totižto. Oslavujeme eh, koniec druhej svetovej vojny a bolo to práve vďaka komunistom. Eh, budúcnosť Európy nemôže ísť ruka v ruke s chudobou. Budúcnosťou je socializmus. Ďakujem pekne, pána Nikolau Alvanos. Teraz e, na minútu e, za EPP pán Halický na minútu, nech sa páči. Som Poliak a som jeden z tých, ktorí iniciovali túto rozpravu. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu aj všetkým európskym e, politickým skupinám za solidaritu. Potrebujeme túto solidaritu. Chcem sa poďakovať Európskej rade, chcem sa poďakovať aj Európskej komisii za veľmi jasné a špecifické prehlásenie. Musíme byť jednotní, keď sa falšujú dejiny, s tým nemôžeme súhlasiť. Avšak táto rozpráva nie je iba o dejinách, ale aj o EÚ, o našej solidarite, o našej bezpečnosti. E, tí politici totižto, ktorí chcú súhlasiť s totalitaritnými režimami, oni e, vlastne na takých režimoch pracujú a využívajú eh, svoju moc na úkor eh, miliónov občanov EÚ. Politik, ktorý ignoruje dejiny a ktorý e, praktizuje totalitarizmus, nemôže byť Európanom. Musíme byť jednotní a musíme byť solidárni. Ďakujem pekne, pán Halický. Za SAD na minútu pán Miller. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pred 30 rokmi, keď e, e, sovietské e, e, zhromaždenie odsúdilo pakt medzi Hitlerom a Stalinom, vyzeralo ako uzavretá kapitola, ale zdá sa, že sa k tomu vraciame k týmto témam a sú tu snahy zmeniť eh, dejiny. Účasť mojej krajiny nemôže robiť pochybnosti. Eh, Polsko bojovalo proti Nemcom, nespolupracovalo s Nemeckom. Boli tam eh, naozaj odborové hnutia, zaplatili sme veľmi vysokú cenu a taktiež počúvame e, tvrdenia, že nacistické tábory boli e, vybudované v Polsku, pretože tam e, bol kontext pozitívny. To nie je priateľné. V Polsku bola najväčšia židovská komunita, preto tam boli budované tábory, takže prepisovať dejiny to treba jednoznačne odsúdiť. Ďakujem pekne, pán Miller. Teraz za Renew na minútu a pol podpredsednič, podpredsednička pani Bér. Ďakujem, vážený prítomný. Ako podpredsednička Domu pre európske dejiny si myslím, že treba povedať, že takéto e, priestory sú dôležité, e, hlavne keď sa prepisujú dejiny a nie len e, na internete. Preto, keď spomíname na druhú svetovú vojnu, chcem poukázať na jednu tému, na ktorej mi záležia síce antisemitizmus. Falšovanie židovských dejín Ehm, to e, vlastne umožnilo zavraždenie viac ako 6 milióna e, Židov. A teraz e, sú tu znova spiklenecké teórie. Ehm, má, podnecuje sa k bojkotu židovských produktov, sú tu karikatúry, prekrúcanie, existencia holokaustu popieraná a aj na pôde OSN e, eh, sa možno nahráva antisemitizmu autoritatívnych štátov, ale na rozpoznanie takýchto snách treba školenia e, rôznych zamestnancov, takže európske inštitúcie naozaj musíme poukazovať na ten kódex, ktorý bojuje proti nenávistným prejavom aj na internete. Ehm, ďakujem. Ďakujem pekne, pani Ber. Za ide na minútu pán Fest. Ďakujem pekne. Každý, kto sa vyzna trošku v dejinách, vie, že vyjadrenia Putina sú historicky nesprávne a že Poliaci naozaj eh, majú právo sa búriť, ale toto možno nie je eh, rozpráva pre Európsky parlament, ale pre historikov, teda nie pre politikov Zelený a lavica tu eh, ani nie je a možno, že väčšina ani nemá úspešne doštudované. Vidím mnohých na tribúnach, ktorí možno mm, si myslia, že by sme nemali hovoriť o dejinách, ale skôr tvoriť eh, budúcnosť eh, ako politici, aj keď to môže byť zaujímavé hovoriť o dejinách a nemali by sme e, možno ani reagovať na každú provokáciu Putina. A diskutovať o každom jeho prehlásení. Ja rozumiem možno e, pobúreniu Poliakov, ale Európsky parlament nie je správnym grémium pre takéto historické diskusie. Ďakujem. Ďakujem, pán Fest. A teraz na minútu za EKR pani Melbarde. Ďakujem. Vážená pani komisárka, 13. oktobra minulý rok Kremlin e, oznámil 17. výročie oslobodenia Rigi, ale 17. október je vymysleným dátumom, pretože e, Červená armáda opäť okupovala Lotyšsko a počas druhej svetovej vojny tam sa vôbec nehovorí o dohode medzi Hitlerom a Stalinom a prvých 22 mesiacov vojny, kedy boli Hitler a Stalin spojencami. Takže neuznáva sa, že ZSSR boli spolu zodpovední za e, hrôzy počas druhej svetovej vojny e, tie fakty, ktoré nie sú pre Kreml pohodlné, ako napríklad E, to, čo súvisí e, s partizánmi a ich hnutím na Pobalti, to prispieva k e, obnove nacizmu. Treba pamätať na objektívnu históriu tým, že budeme naozaj spomínať na tých, ktorí zomreli a nie vyzdvihovať tých, ktorí sú zodpovední za vojnu. Ďakujem pekne, pani Melbarde. Teraz za GUE NGL na minútu pán Demirel na minútu. Özlem. Pani Bezlem Demiral, ďakujem. Už nikdy fašizmus, už nikdy vojna, to e, naozaj bola prísaha z Buchenwaldu a k tomu sme zaviazaní. Ale rasizmus a fašizmus, ktorý, ktoré ohrozujú e, život, e, ozbrojovanie a vojna, to znova je ako keby trpká realita. Z našich dejín ľudstva vieme, že fašizmus bol brutálny, ako brutálna bola vojna, a čo si vyžaduje e, odbor e, niektorí chcú ale stávať na rovnakú úroveň e, to, čo tam nepatrí. Takže treba mať aj alternatívy, ale nie týmto smerom, pretože to znamená, že sme sa z dejín nepoučili a ten, kto sa nepoučí, potom robí znova tie isté chyby. Takže e, boj Červenej armády nás oslobodil od fašizmu. A ten, kto to nepozná, nemôže tvoriť ani svoju budúcnosť. Ja sa chcem poďakovať Červenej armáde, odbojárom a spojencom, ktorí nám umožnili našu slobodnú budúcnosť. Ďakujem pekne. Prosím, rešpektujte svoj rečnícky čas, pretože mnohí sa chcú k tejto dôležitej téme vyjadriť teraz za nezaradených na minútu a pol pán Komín i Oliveres. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európa sa zrodila po druhej svetovej vojne. Sme toho dedičmi, e, máme za to zodpovednosť. Demokracie, e, liberálne demokracie vyhrali nad totalitarizmami. Európsky projekt sa zrodil z porážky fašizmu a nacizmu Európa sa nedá chápať bez e, toho, aby sme rešpektovali základné práva a ľudské práva, ktoré boli v minulosti tak e, e, okato pošliapavané. Ale Európa sa nevybudovala na zvyškoch frankizmu. Nie, frankizmus a e, jeho dedičstvo sú živé v španielskej demokracii aj naďalej. Nebol tam ten zlom, ktorý sme zažili v Taliansku alebo v v Portugalsku v 70. rokoch, v Španielsku v 40. rokoch. Sú to skutočné e, demokracie, ktoré, e, ktoré otočili stranu za totalitarizmom minulosti. To treba pochopiť, pretože bez toho sa nedá pochopiť autoritatívny sklz, v súčasnosti v Španielsku. Národný štát sa má brániť na úkor základných práv podľa niektorých Španielsku, ale to nie je možné. To sú dediči Franka. Práve na základe boja proti tomuto vznikla EÚ. Ďakujem pekne. Teraz na minútu pán González Pons na, za EPP. Predrečník je v Španielsku stíhaný, pritom tu môže vystupovať na pôde Európskeho parlamentu. Neviem, či sa dá hovoriť, že Španielsko je nedemokratickou krajinou, e, pritom je obvinený z krádeže, pritom tu má možnosť sa vyjadriť oslavujeme toho viac koniec druhej svetovej vojny, ale druhá svetová vojna neskončila v 45. E, skončila až pádom Berlínskeho múru, keď Červená armáda sa stiahla e, z krajín východnej Európy a keď sa konečne dalo bojovať proti fašizmu, nazizmu a komunizmu. E, ďakujem pekne, pán González Pons. Pán Brando Benifej, minúta, nech sa páči. Téma pripomenutia alebo spomienky počas tohto funkčného obdobia EPS sa dobre neosvedčila. V septembri proti vôli mojej skupiny bolo rozhodnutie prijaté, že bude dané na hlasovanie uznesenie, na ktoré nakoniec bolo vnímané časťou nášho obyvateľstva ako e, nie obvinenie totalitných režimov, ale ako prirovnanie nacizmu a extrémnych e, rôznych e, hnutí v rámci histórie Európy a takisto sa to premenalo k socializmu, k komunizmu. E, napriek e, tomu, že sme protestovali, bol to veľmi konfúzny, veľmi metúci text a mnohí sa cítili jeho dôsledkami skutočne urazení. Táto inštitúcia nedokázala dať e, jednoznačný a zdieľaný zelené posolstvo, pokiaľ ide o tieto veci pripomenutia. My musíme vychádzať z tých vecí, ktoré skutočne zjednotili v tom videní e, Európsky parlament s jedno, jednoznačnosťou, jasnosťou. V 2018 sme požiadali členské štáty, aby zakázali neofašistické, neonacistické organizácie, ktoré ešte stále sa hrdo hlásia diktatúram minulosti. A chcem na adresu pána Pancu povedať, e, že Bela Čau bola pesničkou rezistencie e, odporu nielen v Taliansku to bola obeď, ktorú dneska on e, znevážil v tejto snemovni. Poviem to po anglicky, pretože tak e, zrejme budem mať času pozornosť. Hovorili ste tak rýchle, že bolo ťažké pre tlmočníkov e, to zvládať, takže na budúce troška pomalšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej pán Šimečka, minúta. Ďakujem, pokúšam sa pomalšie, ale

Ďakujem pekne, pán Šimečka. Pani Čoka. Pán Čoka, minúta. Istotne nie deformovaniu dejín, ale takisto ani nie súčasnosti. A ľudia e, sa pýtajú, či e, táto, čo sa teda zmenilo v tejto Európe e, od druhej svetovej vojny po dnes, 2020, bohužiaľ odpoveď znie, že nič, nič sa nezmenilo vidíme, akým spôsobom teraz vznikajú vojny, ako sa vedú od druhej svetovej vojny, akým spôsobom bojujú proti sebe členské štáty, bojujú, proti, bojujú ekonomickými prostriedkami. E, sú tu neustále neprestané konflikty medzi členskými štátmi, len sa bojuje iným spôsobom. A vidíme to aj na tom dramatickom scenári, ktorý sa odohráva v Líbii. Vidíme, aká je pozícia Talianska, na druhej strane Francúzska a neexistujúca pozícia Európskej únie, ktorá odvracia zrak od libijského konfliktu ak e, Európska únia má takúto stratégiu odvracať z e, rak, tak to určite nie je správne. Konflikty na pôdy potravinárstva, takisto v právnej oblasti, ale konečne prišiel e, Sasoli, predseda, ktorý ako, ako by svojím spôsobom osvietenec, ktorý zakázal prejavy národovské prejavy alebo nacionalistické v tomto v tomto parlamente, keď nemôžu vystavovať vlajky vlastných štátov, ale ja chcem pripomenúť, že na toto máme právo a my patríme k tým krajinám a môžeme sa k tomu hlásiť. Pán Bytikofer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám otázku, pani predsednička, k rokovaciemu poriadku. Bolo by prípustné v rámci rokovacieho poriadku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 V rámci tejto rozpravy nie je povolená modrá karta. Bola to procedurálna pripomienka, bola to modrá karta. E, to je nezodpovedané, ostáva to ukončené. A pokračujeme v zozname rečníkov. Izabela Helena Kloč, e, minúta. E, pani komisarz, ostatnie próby... Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Ostatné skupiny respektíve nedávne pokusy prepísať dejiny zo strany prezidenta Putina nie sú prekvapivé. Musíme ale zachovať bdelosť. Polsko spolu s ostatnými krajinami Strednej a Východnej Európy je svetkom obetí nacizmu a komunizmu. Viedlo to k desiatka miliónov, desiatka miliónov strát na životoch všetkým európskym priateľom budeme pripomínať, že slobodná mieromilovná Európa je možná len vďaka štátom, ktoré boli oslobodené od čiernej a potom od červenej pohromy a nákazy. Gesta prezidenta Putina môžeme interpretovať len pokiaľ to budeme mať na pamäti. Každý načenec Putina spadne do tej istej starej známej pasce, ako e, mnohí predtým, ktorí uvažovali podobne. Nie je možné uvažovať tak, ako to robí súčasný prezident Ruska. To treba odsúdiť. Ja Sandra Pereira. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Pani Pereira, minúta. Ďakujem pekne. Správna stratégia je úplne jednoznačná. Teda stratégia tej pravice, odkedy získali takéto počty, v Európskom parlamente snažia sa tlačiť na prepísanie histórie, prichádzajú s rôznymi e, pokrivenými informáciami, ale takýmto spôsobom sa dejiny nepíšu, nie je možné zmeniť pravdu. Napriek tomu, e, že ste mali takú váhu, ako, teda, teda, že, že niekde vznikne taká váha, ako bola zahnutím Hitlera e, vtedy v v Nemecku, tak e, to skončí. Ľudia, ktorí v tomto zohrali nejakú úlohu, tak musia si pripomenúť aj na tú významnú rolu, ktorú zohralo sovietské, sovietský zväz a pri tých obrovských stratách, e, ktoré to prinieslo v snahe zachrániť Európu pred hrôzami nacizmu. Keď sa snažíme e, z pohľadu civilizačného ísť dozadu ako Európa, respektíve keď sa snažíme podkopávať demokratické a pracovné práva ľudí, pričom ohrozujeme európsku civilizáciu. Musíme odolávať pri týchto snahách aj fašizmu a pravici. Ďakujem pekne, pani Pereira. Andreus Kubilius, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dnešná diskusia sa netýka len toho, ako chápeme dejiny. Vieme, ako to bolo, vieme, aké boli tie tragédie dejinné ktoré spôsobil aj Stalin. Dnes máme túto rozpravu, pretože sme boli mimoriadne prekvapení nedávnym vystúpením e, prezidenta Putina, pričom propagandisticky obracal históriu. Zvláštnym spôsobom sa snažil presvedčiť, že Polsko bolo samo vinníkom alebo vinné za to, že Hitler a Stalin si ho rozdelili a okupovali ho. Dnes tu stojíme a obhajujeme skutočné dejiny Európy a stojíme tu spolu s Polskom. Pomáhame mu čeliť proti takýmto útokom a ukončím to veľmi jednoduchým vyjadrením Pán Putin, nepodarí sa vám rozdeliť počas vášho funkčného obdobia e, e, Európu v týchto veciach, v tom pohľade na históriu. My sa držíme pravdy, pretože pravda nás oslobodzuje a takáto je sila Európy. Chceme vám popriať, chceme popriať teda aj bežným Rusom takúto silu pravdy a solidarity, lebo história nás učí jednoduchú lekciu, pravda víťazí. A dúfam, že raz to bude tak aj v Rusku. Ďakujem pekne, pán Kubilius. Massimiliano Smerillo, minúta. La... Ďakujem pekne. Druhá svetová vojna bola spustená národnými socialistami, aby potvrdili e, diktatúru, ktorá bola rasovo motivovaná, ktorá bola antisemitická. E, iniciovali teda holokaust. Cieľom bolo vyhľadiť niektoré etnika a niektorých predstaviteľov štátov, ktorí boli považovaní za nepriateľsky. E, mobilizovali sa rôzne e, síly, ktoré nakoniec dokázali poraziť tohto démona nacizmu. Nikdy nie je múdre e, vytvárať paralely medzi rozdielnymi historickými príhodami alebo príbehmi alebo udalosťami a robiť to len z nejakého politického kalkulu vysporiadať sa s dejinami, e, to treba robiť normálne, netreba e, nejakým spôsobom degenerovať niektoré skutočnosti, treba e, si pripomínať aj holokaust ako skutočnosť. A dnes to, čo robí extrémna pravica, takýmto spôsobom sa opiera aj o extrémizmus. Musíme sa proti tomu postaviť a musíme bojovať proti hrozbe nového fašizmu. Musíme venovať túto rozpravu miliónom osôb, ktoré, sú, ktoré boli mučené a ktoré, boli, ktoré umreli v Osvienčime tam boli tie kremačné pece, spalovce, ktoré e, pripomínajú, aká hrozná bola táto tvár Európy a musíme takto bojovať proti démonom fašizmu a nacizmu, ktoré boli démonmi našej Európy. Ďakujem pekne, pán Smerilio. Kristian Gina. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, budem hovoriť po rumunsky. Som z Rumunska. Moja krajina si veľa vytrpela počas fašizmu, ale aj počas komunizmu. A dovolte mi nevyjadriť vďaku Červenej armáde, ako povedal e, priateľ z Lavice. Ja nechcem poďakovať Červenej armáde. Oni e, teda obsadili Rumunsko, e, vraždili, znásilňovali. Ďakujem pekne. Tento parlament prijal uznesenie, ktorom uvádza, že pakt Molotov-Ribbentrop je zodpovedný za spustenie vojny. Áno, je to jeden z dôvodov. Toto umožnilo nacistom inváziu Polska a začať vojnu a pritom časť Polska bola predmetom invázie e, Ruska. Tak toto bolo, e, toto už musíme dať teraz za... preč. E, Putin zdá sa, že komunizum, komunizmus sa skutočne chváli, preto je bastard a ja naozaj obhajujem Polsko, pokiaľ ide o takéto dejinné skutočnosti. Ďakujem pekne. Gilles Lebreton, minúta, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Väčšina Európskeho parlamentu je proti Ruska snahe útočiť všemožne na Rusko, podľahla snahám pod prepísať dejiny v uznesení, ktoré schválila 19. septembra 2019. Píše sa tam, citujem, Druhá svetová vojna začala ako okamžitý dôsledok e, toho paktu medzi e, Stalinom a Hitlerom o neagresii. Áno, existovala táto dohoda a potom e, Rusko pa, ZSSR páchalo e, zločiny, ktoré treba menovať. Ja som e, vzdal hold v Taline obetiam komunizmu, ale povedať, že táto dohoda bola hlavnou príčinou druhej svetovej vojny, to je deformácia dejín a s ňou nesúhlasím. Nechajme historikom e, písanie dejín a dejiny potom budú prísne posudzovať vaše snahy manipulovať. Ďakujem, pán Lebreton, pán Žambarsky. Ďakujem. Polsko bolo obsadené nepriateľskými silami a bolo rozdelené. Polský patrioti, národovci bojovali e, s armádou pri Krajova, aby obránili polskú nezávislosť a treba ich za to vyzdvihnúť, za tento čin. Keď ale hovoríme o závere druhej svetovej vojny, o tých výsledkoch, nemali by sme mlčaním prejsť e, zločiny bolševického režimu. Pripomeňme si ich. Bulharský motorový člen, ktorý sa volal Proma, bolo tam zhruba 50 bulharských židov a bolo to storpedované. Takže kriminálny bolševistický režim Tita a takisto treba povedať, že pod komunistickou vlajkou v podstate perzekvoval a zabil toľko veľa Bulharcov v Macedónsku. Hanba tým, ktorí to robili. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Kizeliurek. Nech sa páči, máte minútu. Vážení kolegovia, kolegyne, ak našim cieľom je poučiť sa z minulosti, tak prvá vec, na ktorú musíme myslieť, je nacionalizmus a fašizmus, to znamená vždy vojna. Vojnu. Adolf Hitler práve s týmto ideológiou vyšiel do vojny. A veľký historik Erik Hobsbawm je veľmi presný, keď hovorí, že skutočné príčiny pre vojnu boli dve. Adolf a Hitler. Bohužiaľ, niektorí hovoria o dohode Molotova a Ribbentropa, ale to nie je správne. Zabúda sa, že boli tu všetky národy, ktoré sa snažili nájsť mierové riešenie Vidíme, že ak sa nepoučíme z minulosti, zopakujeme naše chyby. Na to, aby sme mali dlhodobý mier, musíme sa kriticky pozrieť na našu vlastnú históriu a musíme bojovať proti antisemitizmu a nacionalizmu. Budovanie spoločnej európskej identity by nemalo vychádzať z takýchto negatívnych predstav. Nemôžeme demonizovať iných na to, aby sme si budovali svoju vlastnú identitu. Čo potrebujeme je bojovať proti nacionalizmu a musíme si uvedomiť, že sme mali aj v minulosti tmavú históriu. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz dostane slovo pán Sikorsky. Nech sa páči, máte minútu. Vážený, vážená pani predsednička, tak na extrémnej lavici, ako aj v extrémnej pravici, počujeme hlasy tých, ktorí sú proti nám a vidíme, že preto je táto diskusia veľmi dôležitá a preto som prekvapený, že prezident Putin zmenil svoj názor, pretože keď vzdal hold Polsku, tak vlastne nehovoril o týchto veciach a takisto, keď oslavoval E, zabité obete z Polska, tak nespomínal takéto príčiny. Hitler takisto si myslel, že Polsko začalo vojnu, takže ja by som chcel požiadať prezidenta Putina alebo spýtať sa, či skutočne chce hovoriť jedným hlasom. Ja si myslím, že nejde správnym smerom. Ďakujem pekne, pán Sikorský. A Teraz dostane slovo poslanec Olekas. Ďakujem veľmi pekne. Ja som Litovčan, ja som z Lavice a ja som sa narodil v deportačnom tábore a teším sa, že počujem tu to, keď lavica a pravica hovoria, že poznajú e, tie prečiny z minulosti. My vieme, že 200 tisíc ľudí v našej krajine bolo zabitých v druhej svetovej vojne, predtým než vôbec však prišli nacisti do našej krajiny, 10 tisíce ľudí už bolo deportovaných a po vojne 100 tisíce ľudí bolo deportovaných, veľa z nich bolo zavraždených a keď hovoríme o totalitárnych režimoch, ktoré nás stáli ľudské životy, tak nesmieme zabúdať aj na tie ďalšie režimy, ktoré zabíjali ľudí. a chceme vybudovať Európu, tak musíme hovoriť o týchto veciach. Zdá sa, že tu v parlamente máme takých, ktorí o tom nevedia a my ich o tom musíme informovať na to, aby sme skutočne mohli budovať spoločnú Európu. Ďakujem veľmi pekne, pán Olekas. A teraz dostane slovo pán Iaps. Ďakujem pekne, ja budem hovoriť po lotyšsky. Ďakujem pekne. Keď počúvame o ruskej propagande a, vidíme, že chce deformovať históriu, to je takisto súčasť stratégie, ktorá je oveľa väčšia. V pobaltských krajinách táto propaganda je skutočne zastrašujúca a spochybňuje sa legitimita paktu Ribbentropa-Molotova a berúc do úvahy, že skutočne to hraničí s nacionalizmom, my sa musíme ohradiť proti takejto, takejto propagande. Európska identita sa takisto ohrozuje. Počúvame tu e, vyjadrenia autoritatívnych populistov, ktorí podporujú takýto prístup. My nemôžeme dovoliť autokratom, aby podkopávali E, rozdielnosť Európskej únie a jej hodnoty. Máme tu predsa ľudské práva a odmietanie totalitárnych režimov. Máme aj Európsky dom histórie v Bruseli, čo je dobrý príklad toho, akým spôsobom chceme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz dostane slovo poslanec Hakarajne. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Komunizmus, národný socializmus a islamizmus, to sú v podstate negatívne javy, krvavé javy. My sa v Európe musíme poučiť, aby sa tieto v Európe nedostali znovu k moci. A z finskej histórie by som chcel povedať, že sme tu doposiaľ ešte nehovorili o zimnej vojne. Túto sme my vyhrali proti Červenej armáde sami ktorú tu lavica tak strašne oslavuje. A to súvisí aj s tým, že Stalin a Hitler rozdelili Európu a Finland, v podstate Fín, Fínsko bolo vlastne pričlenené k Sovietskému zväzu. E, avšak Fínsko